Euh, les recommandations spécifiques pays devrait euh, favoriser euh, un accompagnement de cette migration et quelles devraient être ces deux trois recommandations principales. Thank you very much. And the last speaker in this first round uh, from the Employment Committee for the S&D is Javi Please. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, querría agradecer a los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 Thank you. I will give the floor to Mr. Jan Keller. Děkuji za slovo. Já mám dvě krátké otázky na pana Pirsna. Za prvé, mluvil jste o nárůstu nerovností v oblasti příjmu Ovšem řada badatelů, řada badatelů už delší dobu upozorňuje, že mnohem rychleji narůstají nerovnosti v oblasti rodinného majetku, to znamená patrimonií. Už asi před 20 lety francouzský sociolog Louis Chauvel začal mluvit o repatrimonializaci společnosti. Také napsal knihu o tom, o čem mluvil teď předřečník, jak se zvyš le destin de génération, osud generací jak se zvyšují roz, rozdíly, nerovnost mezi jednotlivými generacemi. Takže moje první otázka, domníváte se, že ve společnostech, kde prudce roste nerovnost majetková, bude dostatečná vůle ke snižování nerovnosti zisku z práce? A moje druhá otázka, v tom vašem výčtu příčin nerovnosti, který byl velice kvalitní, bohužel nefiguruje vliv nadnárodních korporací. A vliv nadnárodních korporací stoupá právě od 80. let 20. století, kdy se zhodou okolností zvyšují i nerovnosti. Nadnárodní korporace mají tendenci umisťovat do chudších zemí Evropy pracovní místa s nižší přidanou hodnotou a do bohatších zemí Evropy pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou. Drobný příklad za Českou republiku. Z České republiky každoročně odplývá majitelům a akcionářům velkých společností 400 miliard korun, což je 10 hrubého domácího produktu. Jsme na prvním místě v Evropě, desetina našeho hrubého domácího produktu plyne majitelům velkých korporací, platíme jim jakýsi desátek za jejich investice a zároveň Česká republika dává na sociálno pouze 20 hrubého domácího produktu, zatímco průměr zemí eurozóny je 28,5 Zhodou okolností země eurozóny dávají do sociální oblasti ročně o stejnou sumu, o těch 400 miliard korun, o 10 českého hrubého domácího produktu více, než si může dovolit Česká republika. My ty peníze odevzdáme velkým akcionářům. Takže moje druhá otázka, jak chcete snižovat nerovnosti mezi zeměmi Evropské unie, pokud nezměníte vysávání peněz velkými korporacemi. Protože potom nejsou samozřejmě peníze ani na vzdělanost a do dalších generací se ta nerovnost fixuje. Děkuji. Thank you, Mr. Keller, representing the S&D Group. I will now give the floor to the uh, last speaker from the uh, Parliament, and that is Madame Tomc, again, representing the EPP Group. The floor is yours. Hvala lepa za besedo še enkrat. Jaz bi tokrat rada spregovorila v svojem matičnem jeziku, ker želim ob koncu te uh, zanimive debate dodati še eno izkušnjo iz moje države